Pan przewodniczący! Yeah. Even you're right. Yeah. yeah. Um, let me start from... Dovolte, aby sme dnes začali krátkým oznámením. Chcem výrazne odsúdiť útok Korejskej ľudovodemokratickej republiky nasmerovaný na ostrov Yenpieng v Južnej Koreji. Cítim ozaj vážne obavy, pokiaľ ide o korejský polostrov. Vieme, že tie takéto otázky sa nedajú riešiť vojensky a určite to sa treba vyhnúť stratám na životoch. V záujme korejského polostrova i širšieho regiónu Sever i juh by sa mali vynasnažiť, aby sa dopracovali k dlhodobej dôvere. Juhokorejská vláda má záujem vyhnúť sa eskalácii tejto vojnovej situácie a tu sa odvolávam na vyjadrenie prezidenta Li Jung-hwana. Preto vyzývame Severnú Koreu, aby sa vzdala akejkoľvek aktivity, ktorá môže smerovať k ďalšej eskalácii. Existujúce mierové dohody musí bezvýhradne rešpektovať aj Severná Korea. A teraz, dámy a páni, prejdeme ku